meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Ďakujem, prajem pekné dobré ráno, dámy a páni. Týmto otvárame naše zasadnutie a začíname prvým bodom rokovania a to je prehlásenie, respektíve prehlásenia Rady a komisie o opatrení Európskej únie a členských štátov na zvládnutie konfliktu, e, ktorý e, na e, riešenie problému, ktorý spôsobili utečenci zo Syrie. Pán Leskovič ako prvý. Pán minister, nech sa páči, máte slovo. Morning. Dobré ráno, pán predseda, vážení poslanci. V priebehu posledných dvoch rokov a konfliktu v Sýrii sme boli svetkami mnohých tragických milníkov. Predovšetkým na začiatku tohto roka septembri